o 12. Next item on the agenda is a report by Ms. A teraz e, e, správa pani Tomas, dodržovanie pravidel spoločnej politiky v oblasti e, rybalovu. Ako prvá vystupí pani Tomas, 4 minúty. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda, pani komisárka, kolegyňa, kolegovia. Európsky parlament zajtra vyjadri svoje stanovisko k dodržiavaniu pravidel spoločnej politiky a jej zosúladenie e, s e, Lisabonskou zmluvou. E, tento rámec dodržiavania pravidel Ehm, teda po svojom návrhu Európska komisia eh, klasifikuje právomoci klasik, eh, udelené podľa bývalého postupu komitológie, rozlišuje medzi delegovanými aktmi a výkonnými predpis, vykonávajúcimi predpismi. Veľmi striktne videné eh, sa treba zamyslieť nad týmto rozdelením stanovuje tie pravomoci zmluva a my sme teda v praxi konfrontovaní so s takou sivou zónou, kde je potrebný zásah zo strany politiky. E, rozdelenie inštitucionálnych pravomocí únie e, bolo redefinované v Lisabone a je to prebiehajúci proces. E, toto nariadenie má určitý technický význam. Eh, systematicky sa tu presadzujú delegované akty a hovorí sa, že eh, tie sú pod aposteriou kontrolou eh, parlamentu, zachovujúci ho právomoci. Vyzývam vás, kolegyne a kolegovia, aby ste boli obozretní, pretože parlament dnes nemá ani ľudské zdroje, ani seriózne kolenia na túto kontrolu a posteriori. A berú sa to do úvahy, sa vlastne podkopáva duch zmluvy rovnako E, upravujeme pozornosť komisie na to stanovisko, ktoré vydala e, právna služba e, parlamentu na našu žiadosť. Lisabonizácia musí preveriť súlad textov so zmluvami, ale ak ide o články 249, 9091, tak tam sú ešte tie základné práva, ktoré sú v prílohe zmluve. V týchto budúcich eh, prácach eh, budeme musieť eh, zohľadniť aj to, či sa robila tá právna verifikácia. A prvý bod sa tu týka jednotného, jednotnej realizácii nariadenia. Je tu potrebná koherentnosť celej Európe a preto navrhujem e, komisii, aby e, uprednostňovala tieto delegované právne akty, aby e, rybári San do del Tronto až po Skagen a všetky ďalšie miesta neboli predmetom nejakej nespravodlivosti v dôsledku nariadenia, ktoré nebude jednotne presadzované. A takisto si myslím, že e, ide exkluzívne o lisabonizáciu. Musíme tu mať e, určitú revíziu nariadenia o kontrole rybolovu. Toto je dôležité vzhľadom na to, že spoločná politika rybolovu e, hovorí práve o týchto aspektoch Musíme tu mať ducha kompromisu. Eh, Obrácame sa na komisiu, aby eh, pri budúcich kontrolných hariadeniach to zohľadnila. Teda, pani komisárka, naozaj veľmi ľutujem, že komisia sa dnes opäť pre, pred nás vracia s návrhom, ktorý eh, nemá nič dočinenia s touto požiadavkou. Je tu taký veľmi všeobecný text, aby kontrola bola prispôsobená potrebám bez toho, aby to bolo ale koherentne prispôsobené kontrolnému nariadeniu. A takéto e, prispôsobenia by mohli byť e, dôležité pre celú reformu a e, je to veľmi vzdialené od e, bežnej reality rybárov, takže e, máme tu takúto revíziu salamovou e, taktikou. E, kontrola e, je prostok, ktorý nemôžeme si nechať podkopať musíme, ne, nesmieme urychlene príjmať legislatívu. E, kontrola musí zobrať do úvahy každodenný život e, e, rybárov. A ja sa budem naďalej angažovať za tento kompromis bez nejakých predsudkov. E, prebieha, ne, chcem prebiehať to, čo sa udeje v rámci rozpravy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz pani komisárka Tamanaki. Ďakujem, pán predsedajúci Rado by som poďakoval Európskemu parlamentu za prejav e, podpory návrhu komisie, ktorý zosolaďuje e, pravidla e, naredenia o kontrole rybolovu s Lisabonskou zmluvou. Osobitne ďakujem pani spravodajkyne Tomá za jej snahu v tak dôležitej veci. Čiže máme novú legislatívu, ktorá upravuje spoločnú politiku rybného hospodárstva, ako povedala pani spravodajkyňa Áno, nová legislatíva nadobudla účinnosť od e, začiatku tohto roku. Minulý týždeň sme dosiahli politickú dohodu, pokiaľ ide o nové pravidlá financovania. Teším sa na oficiálne schválenie tohto kompromisu zo strany parlamentu a rady. Dúfam, že sa to stane čím skôr. Ehm, Týka sa to aj rámcovej dohody o financovaní, pretože, mm, spomínam to, pretože e, treba zdôrazniť, že e, v rámec je nevyhnutné, aby sme dokázali e, efektívne kontrolovať a zabezpečovať plnenie legislatívy. Nové pravidla budú na prospech populácie rýb a mm, rybárov. A mm, je to dôležité z hľadiska môjho pôsobenia, ale pre tých, ktorí príde po mne, takže súhlasím s pani Toma musíme urobiť maximum na to, aby sme e, boli si istí, že e, naredenia kontroly sa bude uplatňovať e, s tým, aby toto uplatňovanie robila konzistentne s tým, aby sa rovnakým alebo obdobným spôsobom uplatňovala v akvatórii Európy. Chcela by som zdôrazniť, že dnešný návrh E, sa zamedzuje na to, aby e, právomoci komisie e, z hľadiska prijatia vykonovacích a iných aktov voľci kontroly boli v súlade s novými zmluvnými pravidlami. Práve o tom teraz diskutujeme. Diskutujeme o tom, či vykonovacie a delegované akty komisie sú v súlade so zmluvou. A v tejto otázke parlament má čo povedať a veľmi e, e, sa tešíme na vaše e, stanovisko a budeme ho rešpektovať. A práve preto dnes treba diskutovať o prehodnotených postupoch v súvislosti s Lizabonskou zmluvou a nie o zmene podstaty. Myslím si, že tak by to bolo správne. Takisto som e, pochopila, že sú tu určité požiadavky zo strany e, europoslancov e, z hľadiska toho, aby sme prehodnotili celé nariadenie o kontroly. Chcel by som vám pripomenúť, že v súčasnosti platné nariadenie nadobudlo účinnosť iba v roku 2010. A implementácia tohto nariadenia sa uskutočnila iba v roku 2011. To znamená, že hovoríme o nariadenie, ktoré bolo e, e, v účinnosti iba dva roky. Chcem vás e, ubezpečiť, že fungovanie pravidel sa v náležitom čase prehodnotí. Potrebujeme na to viac času. Konkrétne Komisie zašle Európskemu parlamentu a rade správu o uplatnení nariadenia kontroly rybar, rybolovu. Bude tak robiť každých 5 rokov. A... Už je je tu už na to aj odvolávka, takže môžete očakávať prvú správu v prvom pol roku roku 2015. Tomu sme sa zaviazali a komisia to aj spraví. Takže nariadenie Omnibus, ktoré ste už spli, to je niečo, o čom sa bude diskutovať. Začali sme pripravovať toto nariadenie ako náhle parlament odhlasuje novú mm, politiku rybolovu, skôr to nepôjde, ale myslím, že to bude v parlamente čoskoro na programe. Takže k kontrolnému nariadeniu, keď budeme mať výsledky tejto správy a hodnotenia, komisia zhodnotí, či je vhodné zrevidovať nariadenie o kontrolách s otvoreným a budeme k tomu pristupovať otvoreným, otvoreným spôsobom. Musím to tu aj, e, myslím, že ukončiť, pretože toto je úloha pre môjho nástupcu a zosí sa toho aj nový parlament na začiatku budúceho roka. Takže stručne ja sa musím snažiť o uplatňovanie tohto nariadenia. To budem robiť do konca môjho mandátu a pripravím samozrejme všetko aj pre možnú revíziu nariadenia začiatkom budúceho roka. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne, vážená pani komisárka. Teraz e, pani Fraga STVS. Ďakujem pekne, pán predseda. Moja skupina podporuje túto správu. Chce sa poďakovať aj spravodajkyni za ochotu zapracovať isté podnety, čím sme mohli ostať prísne v rámci komitológie. My sme poukázali na to, že je revízia naozaj naliehavá v prípade nariadenia o kontrole. Nie, nie je to iba v rámci novej e, politiky rybolovu, ale ide o to vyhnúť sa nejakým chybným interpretáciám, pretože by to mohlo mať vážny dopad aj na sankcie. E, treba jednu vec pripomenúť a je to už aj na stole. Teda treba pripomenúť návrh Omnibus na e, prispôsobenie novej spoločnej pol, e, politiky po, e, rybolovu, kde ide o zákaz výmetu. Takže je naozaj želateľné, aby ste vy alebo uh, váš nástupca naozaj pristúpili k hĺbkovej revízii tohto nariadenia. Aj druhá pripomienka, ktorú táto správa vyvoláva, je e, potreba pristupovať obozretne k delegovaným aktom. Ja by som možno, že chcel e, naozaj vyzvať k obozretnosti, aby sme porozmýšľali nad tým, e, ako ďaleko môže parlament zájsť vo svojej kontrolnej úlohe, e, hlavne ak e, chýbajú prostriedky aj personál. Ak by sa to nemohlo plne uplatňovať v praxi, tak by to obnášalo aj isté rizika. Ďakujem pekne. Ďakujem. Teraz pani Rodust. Prezident, Pán predseda, pani komisárka, milé kolegyne, milí kolegovia, z môjho pohľadu v eh, politike eh, eh, rybolovu máme dva centrálne prvky. Ten prvý je stanovenie trvalo udržateľných množstiev lovu a po druhé, aby tieto stanovené množstva aj boli dodržané. Reformou spoločnej eh, politiky sme eh, poprvýkrát eh, túto oblasť upravili v základnom nariadení boli stanovené niektoré zásady kontroly. Napríklad, že kontrola má byť efektívne koordinovaná a musí byť primeraná. Detaily patria do kontrolného nariadenia. Aktuálne nariadenie o kontrole eh, rybného hospodárstva, ktoré eh, ktorým dnes prispôsob, ktorú dnes prispôsobujeme Lisabonskej zmluve, je ešte relatívne mladé. Eh, Rada tento legislatívny text schválila. Pravdepodobne preto, aby sme my poslanci im do toho nezasahovali rybné hospodárstvo v Európe. Týmto aktom bolo zlepšené. Avšak aj napriek všetkému treba konštatovať, že najmä e, e, zákaz vymetania a podobné e, problémy sú vecami, nad ktorými sa musíme zamyslieť. Je potrebné odmeniť ho zjednodušenými pravidlami. Napríklad by bolo možné v mnohých prípadoch zrušiť minimálnu dĺžku ryby. Avšak to môžeme e, zabezpečiť len keď vieme, že rybári sa e, tohto predpisu budú aj pridržiavať a preto vyzývam komisiu, aby e, nám čo možno najskôr predložila nové nariadenie o kontrole rybného hospodárstva. Ďakujem pekne. Kolega Torvalds Nils. Pán predseda, ďakujem pani e, spravodajkyni e, a tiež e, Carmen Fraga za dobrú spoluprácu na tejto technickej aktualizácii nariadenia a o kontrole spoločnou politikou rybného hospodárstva, ktorú sme prijali minulý e, rok, sme toho veľa e, zlepšili v prospekt trvalo udržateľného rybného hospodárstva. Bolo nevyhnutne potrebné postarať sa o to, aby e, táto špirála smerom nadol nepokračovala, aby to neviedlo k menšej biodiverzite a menšiemu počtu pracovných miest. Ale Všetko je len také dobré, nakoľko je dobrá aj transpozícia a nariadenie o kontrole je dôležitým nástrojom na to, aby sa zabezpečilo, že tieto pravidlá budú aj dodržiavané v praxi. Ilegálny rybolov je e, zlou vecou. Profesionálni rybári nedokážu tak konkurovať za rovnakých podmienok. Potrebujeme teda politiku, v rámci ktorej sa nebude vyplácať e, hm, podvádzanie a dodržiavanie tejto politiky treba odmeniť. Preto je toto nariadenie také dôležité. Minulý týždeň hm, došla aj k ukončeniu rokovaní o, o novej morskej rybolovnej e, politike. E, nový rámec umožní viac finančných prostriedkov. Aj členské štáty budú môcť kontroly lepšie vykonávať a zvýšený objem finančných prostriedkov umožní, eh, že budeme môcť eh, aj klas vyššie požiadavky na členské štáty, aby sa skutočne realizovali kontroly. To bude znamenať lepšiu kontrolu stavu rýb, eh, bude to znamenať lepšie možnosti pre rybárov, aby sa živili týmto povolaním a vytvoria sa aj viac hm, pracovné miesta. Ďakujem pekne a ďakujem vám tiež za vašu serióznu kompetentnú prácu v eh, rámci eh, trojky za eh, náš výbor. Nasleduje pán Romeva. Ďakujem pekne. Nemám veľa času, teda sa sústredím na to najdôležitejšie. Bol som spravodajcom pre kontrolné nariadenie za minulé obdobie a teda viem, že je problematické vytvoriť právny rámec pre plnenie noriem. A práve toto musíme posilniť, a toto musíme zabezpečiť. A trochu ma desí, že ak prejdú niektoré pozmeňovacie návrhy, rámec kontrol naopak oslabíme. A preto chcem jasne povedať, keď teraz hovoríme nielen o mandáte na reformu e, rybnej politiky, ale tiež vieme, že e, je zvýšený rozpočet na kontrol e, zber údajov a parlament vyslal jasný signál, že práve toto potrebujeme, pretože opačný signál, keby sme vysielali, to by nebolo určite dobré. Pán Kovaček, ďakujem pekne, pán predseda, pani komisárka. Táto správa je základom eh, pre eh, transponovanie eh, nových zásad politiky rybného hospodárstva. Musíme sa snažiť o čo e, najlepšiu transpozíciu tejto politiky a jej prispôsobenie Lisabonskej e, zmluvy. Sú preto potrebné e, také pravidlá, ktoré zabezpečia, aby politika rybného hospodárstva bola vo všetkých členských štátoch dodržiavaná rovnako. Bez týchto riešení je reforma odsudená na zánik. Potrebujeme vierohodné údaje, vychádzajúce najmä z vedeckých prác. Rád by som v krátkosti upozornil na situáciu e, v Balckom mori. Máme problém s e, stavmi rýb, najmä pokiaľ ide o tresku hmotnosť E, poklesla výrazne a preto nie je možný ani predaj a z tohto dôvodu nie sme e, schopní e, dodávať postačujúce suroviny na rybnú múčku. Čiže je to celý rad problémov, ktoré treba riešiť a preto apelujem na vás, pani komisárka, aby ste prijali opatrenia, ktoré umožnia opätovný rozvoj rýb v tejto oblasti. Ďakujem pekne, pán predseda. Vo všeobecnosti E, súhlasíme e, s touto správou, avšak e, je tu ešte jedna otázka, ktorej sa musíme venovať, keď hovoríme o kontrole, o dodržiavanie pravidiel. Problémom sú samotné pravidla tejto politiky, politiky, ktorá chce postupovať v oblasti rybného hospodárstva centralizovanie, vzdialená od reality politiky, ktorá nezohľadňuje lokálne podmienky a preto eh, sú v nej veci, ktoré sa odchyľujú od reality a tomu sektor nerozumie a preto sa tieto pravidlá neuplatňujú a ak sa aj uplatňujú, eh, vedú k eh, opaku toho, čo sa chcel dosiahnuť. A preto je potrebné konať a to ešte pred kontrolou. Táto úloha musí byť zjednodušená. Potrebujeme dobrú správu tohto sektora. Je potrebné postarať sa o dobrú realizáciu realizáciu o to, aby bolo možné spolu rozhodovať. Ďakujem, kolega Milána. Ďakujem pekne, ďakujem spravodajkyni za eh, jej text. Súhlasím vo všetkých bodoch. Súhlasím v tom, čo tu eh, zaznelo, že na, začína sa naozaj nová fáza. Um, táto, toto nariadenie eh, upravuje jednu základnú chybu, týkajúce sa spolurozhodovania. Momentálne e, sú tu e, limity e, uplatňovania tohto nariadenia, pretože nebolo urobené dobre, preto naozaj je revízia veľmi súrna. Treba, aby sme rýchlo prijali nové nariadenie, ktoré by riešilo chyby toho aktuálneho a aby sa mohla regionalizovať politika rybolovu. Povedala by som, že vy ste trošku príliš optimistický. E, dohodu e, e, trošku oklamali na technickej úrovni. Určité technické, určité politické otázky sa na nej vyriešili a nebolo to takto správne. Ďakujem. Teraz pán Sanchez presedol. Pán predseda, chcel by som e, zablahoželať e, spravodajcu. Toto kontrolné nariadenie bolo veľmi dôležité pre kontroly báskej e, politiky. Je tam dv- ten dátum, krátko po ňom vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva, preto bolo potrebné prispôsobiť právomoci parlamentu novým Eh, pre, eh, kategóriám prenesených a, a vykonávacích právomocí. Som rád, že eh, tento proces sa nám podarí ukončiť ešte v tomto volebnom období. Myslím, že zaujímavá iniciatíva tu zaznela a to predkladať správu o pokroku každé tri roky. Je dobré, prečo sa tam aj hovorí, že o v prípade nových technológií sa budú konzultovať všetky zúčastnené strany a tiež sa tu spomína možnosť hodnotenia uplatňovania. Je to určite dobré a aj v novej rybárskej e, politike by sa k tomu malo prihliadnúť. Sú tam aj ďalšie veľmi účel, účelné e, úpravy. Ďakujem teraz pán Christensen. Ďakujem. My sme už dlho potrebovali e, nové úpravy. Je teda potrebné, aby sme niečo zmenili, pretože aktuálna úprava je veľmi veľkou záťažou. E, je tu nadmerná kontrola, nie je tu o trvalodržateľný rybolov, jednoducho iba o veľkú byrokraciu. Nelegálny rybolov a e, podvody je treba proti ním bojovať, ale eh, takisto je potrebné efektívnejšie eh, postupovať pri kontrolách, je treba stanoviť lepšie rámcové podmienky pre rybolov a eh, tým môžeme dosiahnuť aj lepšie dosiahnutie cieľov. Sú potrebné jednoduchšie spoločné kontrolné pravidlá. Ešte raz teda ďakujem spravodajkyni týmto za jej prácu. Ďakujem. Teraz e, prejdeme k postupu KDI. E, mám tu dve žiadosti o slovo. Mm, kolega e, Zviča z Maďarska má slovo. V slučaju. Ďakujem pekne. Nech je tomu akokoľvek. Je jasné, že musíme e, prispôsobiť toto nariadenie Lisabonskej zmluve, pretože v opačnom prípade by reforma zostala e, len e, na papieri, ak nebude existovať právny mechanizmus kontroly. Súhlasím s niektorými predrečníkmi, ktorí povedali, že politika e, rybného hospodárstva je vzdialená e, od reality a neberie na zreteľ e, osobitosti členských štátov. Ja hovorím o Chorvátsku, takže situácia v jednotlivých členských štátoch je rôzna a z tohto aspektu je potrebné umožniť členským štátom, aby rozvinuli rybolovnú politiku podľa svojich potrieb. Musíme reformu posilniť, je k dispozícii v vyšší rozpočet a bolo by e, škoda ho pustiť e, z rúk. E, chcem však vyjadriť pochybnosti o tom, či tento parlament môže vykonávať dohľad nad rybolovnou politikou a to z tohto dôvodu, že nemáme ani postačujúce nástroje, ani dostatok členov výborov, ktorí by sa týmto mohli zaoberať. Ďakujem pekne. Kolega Picula. Ďakujem pekne. Pozdravujem eh, návrh tejto správy. Ide tu uh, o uh, vytvorenie kontrolného uh, mechanizmu, aby sa skontroloval, či je v súlade so spoločnou rybolovnou politikou. Prispôsobenie Lisabonskej zmluvy vyžaduje aj efektívnejšiu kontrolu zo strany parlamentu. Je dobré, že o tom hovoríme na plenárnom zasadnutí. Berieme do úvahy skutočnosť, že táto politika musí byť tento rok Eh, uvedená do praxe. Eh, podľa návrhu spravodajkyne eh, sú rozdelené určité kontrolné oblasti, ktoré budú kvalifikované ako vykonávacie akty. Dúfam, že budúce aktivity komisie budú prispôsobené potrebám rybárov v celej únii a budú zohľadňovať aj špecifika a tradície v jednotlivých členských krajinách a preto podporujem skutočnosť, aby o tri roky roky od vstúpenia do účinnosti e, sa e, tento návrh podrobil kontrole. Ďakujem a teraz záverečné e, slova pani komisárky. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať všetkým rečníkom. Je jasné, že by som možno zopakovala to, čo som už povedala. Všetko, čo tu odznelo a všetky obavy budú zobrané na vedomie komisiou a hodnotenie uplatňovania tohto nariadenia e, taktiež bude v prvom rade myslieť na to, čo si želá parlament. Takže aj môj nástupca určite príde s dobrým návrhom do vášho parlamentu. A správa sa určite bude zameriavať hlavne na uplatňovanie tohto nariadenia. Ešte dve stručné pripomienky, ak dovolíte, pán predseda. Najskôr e, uplatňovanie tohto nariadenia. Komisia musí vypracovať všetko na to, aby členské krajiny naozaj mohli e, dobre aplikovať toto nariadenie. O to sa teraz snažíme a preto e, v navrhu komisie ako aj parlamentu je viac peňazí vyhradených na túto kontrolu. Opiera sa to aj solidný vedecký základ. Niektorí ste sa o tom zmienili. Členským krajinám to má umožniť e, uplatňovať svoje vlastné techniky a taktiež e, si rozhodnúť o tom, ako sa konkrétne bude uplatňovať toto nariadenie v ich krajinách. Preto tá ten postup regionalizácie, to je súčasť našej reformy. Členské krajiny sa teda môžu rozhodnúť, ako budú realizovať technické opatrenia. Tie sa dajú prispôsobiť ich e, situácii. Nehovorím, že všetko je dokonalé, ale hovorím, že máme potrebný rámec na zabezpečenie viac flexibility v budúcnosti. A ešte k prostriedkom. Rada a parlament rozhodnú na základe kompromisu troch inštitúcií, komisie, rady a parlamentu v oblasti nástroja financovania, ale ja samozrejme nechcem predbiehať to, ako to dopadne v parlamente, ako parlament rozhodne, ale chcem zdôrazniť, že času nie je veľa. Naši rybári tieto peniaze potrebujú. To nie je pre nás, to je pre nich. Takže môžem povedať toľko, že naozaj vyzývam parlament aj ostatných, aby naozaj prišli e, so stanoviskom čo najskôr, aby sme my vedeli, čo budeme robiť s prostriedkami, ktoré už k dispozícii máme pre toto odvetvie. Chcem sa poďakovať pani spravodajkyni aj tieňovým spravodajcom za to, akú prácu odviedli. Ďakujem pekne, vážená pani komisárka. A ešte úplne na záver, spravodajkyňa pani Tomas. Ďakujem pekne. V prvom rade sa chcem poďakovať mojim kolegom. Pokúsim sa ukludniť pána Romevu, že sa nič nezmenilo v porovnaní s kontrolným nariadením. My sme reagovali iba na jednu otázku, ako má vyzerať e, realizácia či prostredníctvom delegovaných alebo vykonávacích aktov. Pánovi Fererovi chcem povedať, že to, čo najviac škodí našim pobrežiam, je niekedy neopodstatnený pocit, že v iných prístavoch sa kontrola nerealizuje takisto. Nebudem možno, že opakovať všetky argumenty, ktoré tu odzneli a s ktorými sa stoťažňujem. Chcem sa poďakovať pani e, komisárke za upresnenia, ale musím skonštatovať, že ešte stále to nie je vôbec jasné. E, v oblasti revízie naši rybári potrebujú pravidlá ktoré sa budú môcť uplatňovať, teda na to musia byť konzistentné a známe a nemôžu, nemôžu sa každý druhý deň meniť, pretože ak sa to naozaj príliš často e, mení, tak e, potom e, v prípade výmetov hrozí možno, že revízia v roku 2014, takže dojde k akémusi presíteniu a prvé obete, prvými obeťami budú rybári Takže e, dúfam pre rybárov, ako aj pre účinnosť nášho kontrolného nariadenia, že pani komisárka naozaj zoberiete na vedomie všetky naše pripomienky. Ďakujem pekne. Rozpráva k tomuto bodu je ukončená. Hlasovať sa bude zajtra o 12. hodine. Ideme k ďalšiemu bodu nášho programu. Spoločná rozprava, presadzovanie politiky hospodárskej súťaže.